otváram e, naše zasadnutie a vyhlasujem schôdzu, ktorá bola prerušená 7. apríla 2010 za znovu otvorenú. Prosím, posadajte si. A už sme začali pred niekoľkými sekundami. Dámy a páni, Zápisnica e, zo zasadnutia zo 7. apríla máte ju k dispozícii. Ak nemáte pripomienky, tak vyhlásim ju za prijatú.